<laughs> Come on. No, no, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start and um, in the continuation of our discussion... Začneme a nadviažeme na uh, rozpravu s pánom ministrom z dnešného rána. Mali sme už rozpravu teda o Albánsku. Al- Al- návrh uznesenia k európskej integrácii Albány, Albánska. A pána Čuntisa by som ako spravodajcu poprosil, aby sa ujal slova a veľmi krátko nám prezentoval svoje návrhy. Takže pán Čuntis, nech sa páči, máte slovo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ďakujem. Poprosím vás o prepáčenie môjho oneskorenia. V, ďalš- v jednom z ďalších výborov som mal povinnosti a preto som prišiel neskôr. Takže naozaj poprosím vás o prepáčenie. Koľko mám rečnického času, aby som vysvetlil svoju správu? I would say, you know, that uh, about uh, seven minutes Myslím si, že takých 5-7 minút. Som šte, dostatočne štedrý? E, Ešte raz srdečne ďakujem. Chcel by som poukázať na to, že rozhovory k vyhliadkám Albánska na vstup vyzerajú tak, že na poslednom zasadnutí prebehla aktuálna diskusia s pra, e, so zástupcom vlády Albánska a zo pár kolegov, ktorí dnes predpoludní boli prítomní, položili otázky k ďalšiemu vývoju v Albánsku. A text máte k dispozícii a som teraz veľmi zvedavý na vaše poznámky. Mám taký dojem, že pokiaľ ide o princípy, e, sme si e, zajedno, ale vašimi poznámkami môžete samozrejme text ešte vylepšiť. V prvom e, rade chcem poďakovať tým, ktorí mi pomohli, hlavne Eve zo sekretariátu. Mal som aj dôležité rozhovory s komisiou a pravidelne sme hovorili aj s albanským veľvyslanectvom, pokiaľ išlo o aktualizáciu skutočnosti. A aj moja nedávna návšteva v Albánsku mi napomohla. Tam som sa stretol s mnohými politickými predstaviteľmi, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s predstaviteľmi e, jednotlivých skupín všetkých vlastne frakcií v parlamente, čiže nie len vlády, o naj... E, stretol som sa aj s ministrami najdôležitejších e, portfólií, aj teda s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ako som povedal, s e, odbormi, so zväzmi, ktoré vystupujú proti obchodovaniu s deťmi, ďalej s zväzom novinárov, takisto so Zväzom pre e, Balkánsku oblasť a so zastupcami e, ženských organizácií. To všetko ma podporilo aj v mojom úsilí, pretože tu vzniká ten dojem, že sú tu ešte nedostatky v oblasti e, osvety občianskej spoločnosti. V správe každopádne musíme zdôrazniť podporu parlamentu. To je dôležité, aby parlament e, bol podporený. Je dôležité, aby krajiny západného Balkánu pristúpili. To pomôže len k zintenzívňovaniu vzťahov. A pravdepodobne by to mohlo afgánsku vládu a albánsky parlament podporiť pri preklenovaní problémov s demokratizáciou a pri zlepšovaní e, kvality života. Teraz k všeobecným poznámkam. A pre mňa je dôležité, aby sme mali dobré susedské vzťahy s inými krajinami, aj problémy, ktoré sa netýkajú len Al- Albánska, napríklad e, korupcia, pranie špinavých e, peňazí a pašovanie. Tu musia prispieť všetky krajiny e, Balkánu, nielen Albánsko, pretože inak takéto, tak, tieto problémy nevyriešime. To všetko znamená, že všetky tieto problémy treba riešiť. To prispieje k stabilite celého regiónu. Vo viacerých eh, bodoch konštatujem, že Európska únia, Európsky parlament musia byť nápomocné eh, a to s odpovedajúcimi finančnými prostriedkami, aby sa prispelo k vyriešeniu problémov. Ďalej potom k analýze, to sme tu e, už riešili, to nás všetkých zamestnáva, to je situácia v Albánsku po najnovších voľbách e, minulý jún. Vznikla patová situácia. Očividne e, sa nikto nedokáže z tejto slepej uličky dostať a teraz tu máme teda konfrontáciu medzi opozíciou a vládou, pokiaľ ide o platnosť eh, volebných výsledkov. Očividne tu nie je nejaké východisko z tejto situácie a môj dojem je taký, že tento politický systém musí byť demokratizovaný, že chorľavie a že v tejto situácii iné politické a inštitucionálne otázky nemožno riešiť a to samozrejme brzdí potrebné reformy. Celkom otvorene chcem poukázať na to, že tu je otázka, čo Európsky parlament, čo európske orgány podniknú v tejto situácii. V každom prípade treba tu kritizovať, ale nie celkom s tým súhlasím, pretože to by mohlo byť prijaté zle v albánskej spoločnosti. A to by mohlo priostriť politickú konfrontáciu, ktorá už teraz má e, veľké rozmery. Mohli by sme teda prispieť k tomu, aby táto bezvýchodisková situácia bola prekonaná a aby politická rozmanitosť bola zaručená, musíme myslieť na to, že čo skoro tu budeme mať aj komunálne voľby. Demokratické postupy pri budúcich voľbách by mohli byť ohrozené touto patovou situáciou, teda zostáva len primálo času, ešte snáď e, tri e, skupiny poznámok. Poprvé, víza. Otázka víz. Liberalizáciu, oslobodenie od vízovej povinnosti treba podporiť. To navrhuje teraz aj komisia. Túto otázku čo najskôr vyriešiť. Takto je to v najnovšom návrhu, ale treba poukázať tiež na to, že ak oslobodenie od víz podporíme. Nesmieme prehliadnúť dve veci. Po prvé, otázku, ako to vyzerá, keď budú mnohí, mnohí e, občania vycestovávať bez víz. Už teraz tomu tak je, ale ako to bude vyzerať s dátami, ktoré sa týkajú osôb, ktoré sa týkajú e, Eh, určitých osôb, či budú dobre eh, zabezpečené. Potom otázka inštitúcií a orgánov. My si myslíme, že, že tu boli prijaté eh, skutočné zákony, ale ako sa to príjme v praxi? Už som o tom hovoril na začiatku. Koľko podpory vzíde z, u konkrétnych tém z Európskeho parlamentu? K tomu vám neskôr môžem povedať viac. Ako by sme mohli sa postarať o to, aby sa zákony prijali prakticky? Tretia téma, e, hospodárstvo. Ako vyzerá hospodárska situácia? Rád by som pripustil, že ako aj u iných tém, ktoré som tu spomínal, je snať potrebná aktualizácia, pretože prezentácia, ktorá tu bola poskytnutá, je možno až brutálna, ale mali by sme sa starať o to, aby aj v krízových podmienkach Albánsko e, si kládlo otázku, či táto, tento rast skutočne vychádza z, aj z koherentných údajov. To inak, na jednej strane sú tu dramatické vývojové tendencie, na druhej strane sa časť ich hospodárstva opiera o grécke a talianské investície. Ak tieto krajiny sa budú nachádzať v kríze, tak potom by to malo aj na vplyv na Albánsko. A potom tu máme aj spracujúcu oblasť, aj tu je kríza a potom je tu tiež ústup, pokles u zahraničných investícií. Som ochotný aj dodatočne tu realizovať korektúry. Mali by sme sa mali by sme to aktualizovať a vnímať, do akej miery sa to dá e, zosúľadiť s ostatnými opatreniami. A ešte niečo, čo vyvstalo dnes ráno v diskusii, energetika a ochrana životného prostredia. Energetika. Samozrejme, že musíme realizovať investície, to znamená, to všetko by malo mať prioritu a pri obnovovaní toho systému by mali mať výhodu obnoviteľné energie a takisto e, sú hra so susedskými krajinami, pretože aj tých sa to týka, aj rozvoj vzťahov so susedskými krajinami. Už sme o tom hovorili, že atomová e, e, elektráreň by mala byť v blízkosti hranice zriadená a otázka znie, či či atomová jadrová energia je alternatívnou energiou, či ju tak možno vnímať. Je mi ľúto, že som hovoril trochu dlhšie. Teším sa na poznámky kolegov, ako ich môžeme teda zapracovať, aby sme mali čo najlepšiu správu. Ďakujeme. Teraz pán Kukan. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Vítam správu a myslím si, že by mohla byť východiskom pre ďalšiu diskusiu. Rád by som zdôraznil niekoľko tém. Politické problémy a Európska únia. Samozrejme, že všetci vieme, že je tu nedostatok pokroku v oblasti normalizácie situácie v Albánsku mali by sme podčiarknúť význam toho, tejto skutočnosti predovšetkým pri európskych ambíciách. Je dôležité zdôrazniť, že so, riešenie tejto situácie sa má nájsť na základe demokratických inštitúcií a všetky strany by mali akceptovať výsledky. Ďalej si myslím, že Európsky parlament by mal mať pozíciu k tejto otázke a ak to bude potrebné, mal by urobiť všetko, čo je potrebné na zlepšenie situácie. Pán spravodajca pri vypracovaní správy e, nepoznal ešte skutočnosť, ktorú by sme mali spomenúť v správe, že e, Albánsko e, odovzdalo vyplnený dotazník, týkajúci sa budúceho vstupu do EÚ. Je to dôležitá vec a bez spomienky tejto témy v správe správa by nebola úplná. Veľmi rád by som e, povzbudil e, spravodajcu v jeho konštatovaní, že treba pozmeniť odseky týkajúce sa ekonomické e, parametre v Albánsku 22 až 25, pretože v terejšom stave sú tak trochu odtrhnuté od reality vychádzajú zo skutočnosti, že ide o chudobnú krajinu, tak myslím si, že pri tej celosvetovej kríze, eh, hoc eh, si počínajú lepšie než krajiny v regióne, pozitívny rast HDP v minulý rok, treba spomenúť, tak napriek tomu si myslím, že od zrkl, aby sme ukázali lepšie tú realitu, vernejšie tú realitu, treba pozmeniť tieto odseky. Takisto si myslím, že by bolo správne spomenúť aktívnu úlohu Albánska v regionálnej spolupráci na Balkáne. Myslím si, že treba tiež spomenúť, že zrušili e, vízové požiadavky pre susedné krajiny regiónu, pre Srbsko, a toto treba tiež vyzdvihnúť. Je tu tiež mnoho otázok, ktoré Albánsko musí ešte, e, na ktorých musí tvrdo popracovať, aby sa posunulo k európskej integrácii, ale myslím si tiež, že táto správa by mala e, poskytnúť určitú pozitívnu podporu Albánsku bez toho, že by sa skrývalo niečo, čo je objektívne, ale bolo by kritické. Treba tiež spomenúť pozitívne výsledky krajiny. Plne súhlasím so spravodajcom, keď tvrdí, že liberalizácia vízového režimu v tejto oblasti sme videli veľa pokroku a mali by sme povzbudzovať komisiu k tom, aby nám prezentovala potrebné návrhy čoskoro, aby sme mohli rýchlo e, konať v Európskom parlamente. S takýmito pozmeneniami a som si istý, že príde ich ešte viacej, budeme môcť byť objektívni, naša správa o Albánsku bude môcť byť objektívna. Ďakujeme pán Kukana, teraz pani Doris Pak. Ďakujem spravodajcovi. Ďakujem spravodajcovi. Musím však povedať, že táto správa, na rozdiel od poslednej správy od pána Roučka, dopadá tak trochu pomerne negatívne, keď ide hlavne o vec, o ktoré sme sa 10 rokov sporili. Nemyslím si, že teraz sa to len tak nonšalantne strávi, bez toho, že by sa to spomenulo v decembri v správe o rozšírení e, komisie sme mali veľmi pozitívne signály a je mi e, tak trochu ľúto, že to tu všetko tak trochu e, s rezervou, s odstupom je menované. Povedali ste, že by sme mali prispäť k tomu, aby politický systém bol zasa lepší, ale my tak k tomu neprispiejeme, keď všetko zamlčíme. Som toho názoru, že je našou úlohou terajšej opozícii, tak ako predtým tej inej opozícii, hovoriť, že protesty na ulici a e, na, na, na miesto e, diskusie v parlamente nie sú zmyslom e, demokracie. A toto treba naozaj aj povedať pravdivo. Myslím si, že opozícia bola, je v parlamente, bola zvolená, treba to spomenúť, má svoju úlohu. Môžem len povedať, že niekto tam musí prísť a treba diskutovať. A veci, ktoré sa nedajú vyriešiť eh, v parlamente, tak ich treba riešiť na volebných komisiách alebo na súdoch a tak ich tam treba predložiť. Myslím si, eh, že bod 4 kolega ide priďaleko. Správa z eh, Ochridu je celkom jednoznačná. Vy tu hovoríte o zastrašovaní, registrovaní. Táto správa Odihr. Je to, odi, táto ody správa je tu celkom jednoznačná a treba to nechať v celej dĺžke, pretože a, a, k tomu treba naozaj povedať pravdivé slova a ešte k tým hospodárskym otázkam treba byť opatrný. Môžete mi povedať, čo znamená článok 23, že sme názoru, že Albánsko by malo prijať potrebné hospodársko-politické opatrenia, ktoré sa dajú použiť pre trvalo udržateľný rast. Čo nám to hovorí? Veď to nič nevypovedá. Aké opatrenia? Nie je to nedostatočne konkrétne. A pod 24, kde sa hovorí náhle o vzdelávaní, ako keby tam bolo tiež všetko v neporiadku, tak vlastne zanedbávame to, čo sa za minulé roky v oblasti vzdelávania urobilo. Predsa pokroky, ktoré sú naozaj frapantné. Treba sa to naozaj uh, treba to tu odlišovať. A ešte prosím, zapracujme niečo, očakávame nie, prosím, to e, vynechám a poviem to vo forme pozmeňujúceho návrhu, ale chcem povedať, že vaše články e, nemusíte začínať vždy negatívnymi posolstvami, e, treba začať pozitívne a povedať to a to treba zlepšiť. To je nápomocné aj pre akceptovanie mojej správy. Dúfam, že som nehovoril veľmi rýchlo. Teraz pán Rouček, ďakujeme. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi eh, Chuntisovi za jeho správu, rovnako som to veľmi pozorne preskúmal. <clears throat> Myslím si, že to naozaj môže byť dobrá správa, ale ako už povedala eh, moja kolegyňa, ešte stále musí dôjsť k istému napredovaniu a k istému zlepšeniu. Rozhodne súhlasím s Doris Pak, eh, že ak chceme podporiť reformy, a to nie len z úradnej strany alebo z oficiálnej strany, ale aj na úrovni občanov, aby sme podporili odhodlanie pre reformy, tak by sme mali poskyt, uplatňovať ten prístup, že začneme s pozitívnym, začneme chváliť, za to, čo sa podarilo a začneme oceňovať tie napredovania, ku ktorým došlo. A viem vám povedať, že počas posledných 3-4 rokov došlo naozaj k mnohým zlepšeniam. Mnohé sa podarilo. A potom sa pozrieme na dodatočné problémy a to, čo chýba. A môžeme navrhovať, čo sa dá robiť. Pretože ak by sme sa aj naozaj pozreli na politickú situáciu, napríklad v odseku 3, áno, existuje tu politická kríza, ale môžeme hovoriť o inštitucionálnej kríze, pretože parlament napriek tomu, že ho bojkotuje opozícia, stále funguje a Podarilo sa im schváliť viac ako 150, 152 zákonov. Takže naozaj je to oveľa viac ako počas predchádzajúceho obdobia. A práve preto si naozaj myslím, že by sme mali si dobre uvedomovať túto skutočnosť. Čo sa týka politickej situácie, e, tak áno, spomenul som to už aj dnes ráno, potrebujeme sa naozaj držať tých základných princípov v parlamentnej demokracii. Jadro celého systému je parlament. A teda, či sa nám už výsledok volieb páči alebo nie, tak všetky politické strany by ho mali akceptovať. Ak môžu, ak tu existujú nejaké, nejaké nezhody, ak tu existujú nejaké nespravodlivosti, ak prieky, um, tak v takom prípade treba vyriešiť, treba sa tom porozprávať a treba nájsť nejaké riešenia, tak aby sme to dokázali zároveň vyriešiť aj na pôde parlamentu. Náš spravodajca spomenul aj to, že sa pozrá na právny rámec tejto situácie, pozerá sa na to, čo je dôležité možno nie len zo strany tých schválených a adoptovaných a prijatých zákonov, ale zároveň aj v oblasti implementácie týchto zákonov a práva priamo v praxi. A to je rozhodne veľmi dobrý a správny prístup. Nebudem eh, komentovať túto správu odsek po odseku, pretože by to trvalo príliš dlho. Spomenul som už dnes do poludnia a položil som aj niekoľko otázok ohľadom ekonomickej situácie, ekonomického rastu. Opäť si myslím, že tieto odseky 22, 23, 24, to všetko musí byť špecifickejšie, pretože ako, to už, ako už bolo povedané, Albánsko eh, okrem Polska bola jediná krajina, ktorá zaznamenala ekonomický rast, samozrejme z veľmi nízkej e, východiskovej úrovne. Napriek tomu táto krajina stále potrebuje udržateľný, permanentný ekonomický rast a práve preto to musíme aj špecifikovať v našom pozmeňujúcom návrhu. Regionálna spolupráca bola spomenutá, myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité a opäť by sme mali oceniť pozitívnu úlohu, ktorú táto krajina zohráva vo veľmi, vo veľmi krehkom regióne. Albánsko je e, štát, ktorý sa naozaj správa veľmi zodpovedne a myslím si, že to by sme mali oceniť. Na druhej strane by sme mali oceniť aj túto krajinu, tak aby túto úlohu zohrával do budúcnosti, čiže treba posilniť regionálnu spoluprácu, umožniť priestor pre ekonomickú spoluprácu, pretože keď sa pozrieme napríklad na novú CEFTU, keď sa pozrieme na ekonomické štatistiky, tak vidíme, že tu je naozaj veľmi málo obchodu medzi týmito krajinami a v rámci tohoto regiónu. A v tomto smere by naozaj Albánsko mohlo zohrať významnejšiu úlohu. Otázka jadrovej energie bola spomenutá. Myslím si, že by bolo veľmi, eh, veľmi eh, unáhlené, aby sme o tom hovorili. Albánsko už prijalo rozhodnutie ehm, hovoriť o jadrovej energii a zároveň pokúsi sa zakázať tejto krajine, aby si tvorilo akékoľvek energetické zdroje vrátanie jadrovej energie, ak to nerobíme v rámci našich členských štátov, nemáme právo vnúcovať takýto postoj e, aj kandidátskej krajine, respektíve krajine, ktorá ani nie je členom tohoto spoločenstva. Takže naozaj v tejto fáze nie je vhodné, aby sme tvorili nejaké špecifické politiky alebo, alebo netvorili špecifické politiky v tomto smere. A rozhodne by sme mali pripraviť pozmenujúce návrhy a tie aj predložíme. Ďakujem pekne, ďakujeme. 5. E, mája na obed je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, hovorí pán predseda. Teraz pani z Argentíny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Včera na výbore LIBE, kde som tieňovou spravodajkyňou pre tému vízovej liberalizácie pre Albánsko a Bosnu. Diskutovali sme o napredovaní, ktoré uskutočnilo Albánsko. A dnes dopoludne sme hovorili eh, s ministrom zahraničných vecí, pred dvoma týždňami to bol minister vnútra, ktorý nás navštívil tu v Európskom parlamente. A pri eh, stretnutí s nimi a preto, ako sme ich mohli počúvať, mám pocit, že náš spravodajca spravil vynikajúcu správu ehm, mohla by byť ešte lepšia a nie je veľmi kritická, nie je veľmi tvrdá. Eh, hovorili ste, že sa bojíte, že možno príliš tvrdá. Ja si to nemyslím. Keď som si vypočula ministrov Albánska, tak oni naozaj chcú, aby tá správa bola jednoznačná a priama. Vedia, že smerujú k nám. Najprv je to vlastne liberalizácia vízového režimu. Ak som to pochopila správne, tak eh, výbor, eh, komisia pardon, začne napredovanie v oblasti uvoľnenia vízového režimu od septembra v závislosti od toho, ako sa k tomuto vyjadri parlament a rada. V prvom rade je to e, liberalizácia víz, uvoľnenie vízového režimu a potom je to členstvo v Únii. A ja si myslím, že to je jasné. Ak chcete členstvo, potrebujete pochopiť tú základnú myšlienku a s týmto potrebujeme pracovať. Aspoň takto to vidím ja zo svojej perspektívy a podľa môjho názoru oni tú ochotu majú. Takže naozaj by sme nemali byť asi možno príliš, uh, príliš e, neopatrne necitliví so slovami. Mali by sme priamo povedať a pomenovať situáciu, ako, aká je tá situácia, ktorá tam je, že najväčšia opozičná strana sa nezapája do činnosti parlamentu, je naozaj vážny problém. Je to naozaj vážny problém pre, pre udržateľnosť takéto demokracie a zároveň aj pre ochranu tejto demokracie. A naozaj pevne verím, že návšteva v parlamente e, v tomto smere niečo zmení. <clears throat> Už e, samotné pracovanie na uvoľnení vizového režimu nám e, v Európe pomáha. Pomáha nám najmä e, tým, že sa zlepšujú čísla v oblasti pátrania po páchateľoch organizovaného trestného zločinu, rovnako ako aj, pre, aj, aj v oblasti prevencie obchodu s ľuďmi sa nám darí zaznamenovať väčšie úspechy, máme viac zachytených prípadov a rozhodne e, je to priestor pre ďalšie zlepšenie. Čo sa týka oblasti, ochranného životného prost, oblasti ochrany životného prostredia a jadrovej energie, tak samozrejme nemôžeme povedať možnému členskému štátu alebo priamo členskému štátu, čo môže stavať a čo nemôže stavať. Ale naozaj súhlasím s pánom spravodajcom, že jadrová energia sa nedá považovať za udržateľnú energiu energiu alebo obnoviteľnú energiu a ešte stále môže byť veľmi nebezpečná. A v tomto smere e, by som naozaj propagoval skutočné obnoviteľné zdroje energie. Gréci e, budú pripravať pozmenujúce návrhy, ktoré budú zamerané na tento bod, na tento cieľ a to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Pán Madlena, nech sa páči. A potom pán Salavrakos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za jeho predstavenie a ako už povedala pani Sargentini, um, to všetko znie naozaj veľmi pozitívne. Možno sa pozráme s trochu ružovými okuliarmi, pretože niektoré problémy sa ako keby ťažko otvárajú, ťažko riešia. E, videli sme, ako sa ľudia snažia bojovať korup- s korupciou v Bulharsku a v Rumunsku. Trvá to naozaj celé roky, kým uvidíme nejaké napredovanie. A Trvá to veľmi dlho, kým sa tento zvyk vykorení z kultúry týchto krajín. Trvá to veľmi dlho, nedá sa to, ne, nemôžeme sa to zbaviť len za jednu noc. Um, trvá to veľmi dlho a nemôžeme sať rúžové okuliare a povedať si, že všetko to je v poriadku a, a vlastne už došlo k výraznému napredovaniu. Minimálne už máme skúsenosti s inými krajinami, ktoré boli veľmi trápené korupciou. Keď sa pozrite na to, ako sa v Albánsku, Albánsko umiestňuje e, v týchto rebríčkoch, tak vidíte, že e, Rumunsko a Bulharsko e, sú stále úspešnejšie v tejto tejto oblasti. Albánsko je 71. na zozname korupcie, dokonca aj Rwanda a Kolumbia sú na vyšších miestach. Takže naozaj oni, oni e, sa nepohli nikam od 80. rokov a treba si uvedomiť, že Albánsko je na 95. mieste e, v tomto e, svetovom rebríčku, 95. krajina na e, svetovom indexe korupcie. Takže naozaj e, v tomto smere nie je asi správny čas dávať nejaké komplimenty tejto krajine a, a nejakým spôsobom vychváliť. Je to naozaj veľký problém bojovať s korupciou, je naozaj veľmi ťažké tento problém vykoreniť, ale mali by sme počerkovať to, že namiesto toho, aby sa to zametalo pod koberec, um, treba s tým bojovať, aby sme nemali ďalšiu krajinu, ktorá vstúpi do EÚ s týmto problémom nevyriešeným, pretože to budeme potom riešiť dodatočne, ako to bolo aj v prípade Rumunska a Bulharska a to isté budeme riešiť aj v prípade Chorvátska, ktoré sa už čoskoro do Európskej únie pridá. Takže v tomto smere naozaj je nevyhnutné, aby sme sa pozreli na tie celkové dlhodobé ciele a je naozaj veľmi zlé eh, zahmlievať si eh, zrak a jasné videnie akousi, mm, akousi víziou a ilúziou. Skutočnosť, že eh, Albánsko je aj súčasťou islamistickej konferencie, medzinárodnej moslimskej konferencie IOC, ako je táto konferencia známa. Treba si povedať, že členovia tejto konferencie súhlasili a dohodli sa na tom, že ľudské práva a aj práva dieťaťa by mali byť istým spôsobom obmedzené a mali podliehať právu šaria. To je jeden zo základných problémov, ktorým budeme čeliť v prípade islamských krajín. A Albánsko naozaj je moslimská krajina. Je to súčasť tejto islamskej konferencie a práve to e, je je, by malo, to je malo byť problém, eh, pretože je to presne opačné voči tomu, čo sa v Európskej únie snažíme dosiahnuť. Ako potenciálny člen Európskej únie nemôže byť aj zároveň členom tejto medzárodnej islamskej konferencie. Tieto dve eh, organizácie nie sú kompatibilné. A preto chcem poprosiť pána spravodajcu, aby túto tému preskúmal trochu do hĺbky. Je naozaj dobre pozrieť sa na to, čo robí IOC, je naozaj dobre preskúmať činnosť tejto organizácie a mali by sme sa pozrieť na to, akým spôsobom presadzuje právo šaria Ehm, toto rozhodne malo byť spomenuté niekde v správe a malo by byť spomenuté aj to, že to nie je pre potenciálny členský štát EÚ akceptovateľné. Ako e, Rumún by som vám rád odpovedal, ale keďže som predseda výboru, tak to nemôžem spraviť. Pán Salavrakos, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Čím som starší, tak e, tým, sa, tým viac sa snažím nájsť rovnováhu medzi e, poukazovaním, preukazovaním nejakej milosti a pochopenia a tým, že som realista e, veľmi veľa tých správ, ktoré píšeme o týchto krajinách, ktoré chcú pristúpiť k Európskej únii, veľa týchto správ sa snaží byť chápavými, pretože každá krajina, každý jedinec by mal dostať eh, príležitosť, dostať šancu. Pre miesto na slnku je prirodzené, že chceme dať ľuďom ich šancu. Ale mali by sme byť realistickí. A čo ukazuje skúsenosť? Albánsko je krajina, ktorá má nezamestnanosť na úrovni 33%, slabé hospodárstvo. Je to krajina, ktorá ktorá nemá nejakú e, špecifický ekonomický model, ktorý by si osvojila, nejaký fungujúci ekonomický model. Ale zároveň musíme e, sa zmieriť so, skúsenosť, so skutočnosťou, že Albánsko je balkánskou krajinou. Pán predseda, vy ste hovorili, že ste Rumun. A práve preto e, veľmi dobre viete, že Balkán je tá skupina najchudobnejších krajín na juhu. Pochádzate z Rumunska. A preto v istom momente veľmi dobre viete, že aj Rumunsko v istom momente svojej histórie bolo e, obilnicou celej Európy. a Grécko v istom momente bola takisto aj najvyspelejšia krajina na Balkáne. E, bola to istý čas jediná krajina, ktorá mala neustále fungujúci par- parlament od roku 1864 až dodnes. E, veľa z týchto krajín má, malo reálny fungujúci parlament až od 90. rokov. Preto by sme mali byť e, možno trochu chápaví a na druhej strane realistickí. Musíme týchto ľudí pochopiť. Oni si naozaj prešli ťažkými skúškami. Albánsko si prešlo mimoriadne tvrdou históriou. Ehm, bola tu, bol tu naozaj veľmi tvrdý režim, ktorý e, v Albánsku pôsobil možno jeden z najtvrdších režimov pod e, vládou diktátora Hodžu. Mali by sme teda dať týmto ľuďom možnosť, možnosť, aby, e, aby aby sa trochu zúčastnili toho, na tom, na čo sa podielame my, na tom bohatstve a na, tom, na tej kvalite života. A práve preto by sme mali um, oceniť tú úlohu, ktorú zohralo Grécko. Správa o Albánsku je rozhodne niečo, na čím musíme všetci premýšľať. A mali by sme všetci premýšľať nad tým, akú úlohu v tomto smere zohralo Grécko. Um, Grécko je baštou um, v západu v tejto oblasti. Propagovalo demokraciu a výrazne investovalo do Albánska. Grécko uh, je, sa nachádza naozaj v ťažkej situácii. Máme veľké problémy. Je tu aj kríza, ktorá bola spôsobená sused, susednými štátmi a nie vždy dostane Grécko tú európsku pomoc, ktorý si zaslúži. A to, čo sa osmievate, pán predseda, ukazuje, že so mnou súhlasíte. A, takže mal by naozaj Európska únia oceniť tú úlohu, ktorú Grécko zohralo na Balkáne. Dobre, e, hovorí pán predseda, vidím, kam smerujete. Teraz by som chcel dať slovo pánovi Hadži Georgiovi. Vážený pán predseda, Myslím si, že je nevyhnutné začať tým, že e, poďakujeme a zablahoprajeme svojmu kolegovi. Nehovorím to preto, že tak začíname každú debatu a že tak začíname každú diskusiu o nejakej správe, že vždy blahoprajeme spravodajcovi. Hovorím to preto, e, pretože som presvedčený, že to, čo sa nachádza pred nami, je analýza, ktorá vychádza e, z osoby, ktorá tento región pozná a to chcem naozaj zdôrazniť. Pán Chuntis veľmi dobre vie, čo sa tu deje, bol v Albánsku, stretol sa s mnohými ľuďmi a využil eh, všetky zo svoje znalosti a toto svoje zázemie pri písaní tejto správy. Myslím si, že je veľmi dôležité poznať trochu lepšie históriu a geografiu týchto krajín, mali by sme lepšie poznať ich problémy, pretože viacerí kolegovia hovorili, že albánska demokracia napredovala. Áno, samozrejme, samozrejme, že napredovala, ale nemôžeme povedať všetko, že všetko je v poriadku, keď opozícia sa nezúčastňuje rokovania parlamentu a bojkotuje ho. To je podľa mňa trochu prehnaté. Keď chceme, prehnané. Keď chceme pomôcť Albánsku, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili, že naozaj pochopíme ten skutočný problém, jeho skutočnú hĺbku. Nemali by sme to ani nejakým spôsobom zamiesť pod koberec, ani nejak ignorovať. Pán Chuntis urobil naozaj veľmi dobrú prácu. Je realistom. Nemáme dôvod sa unášať e, ktorýmkoľvek smerom, pretože sa nám to iba vráti. Pán Chuntis hovorí, že by sme nemali, nemali robiť stanoviská, ktoré budú viesť k ďalším konfliktom a k ďalšiemu politickému napätiu v Albánsku. A teda tí, ktorí poznajú Albánsko a krajiny v širšom regióne, tí, ktorí poznajú krajiny na juhu alebo viac na severe veľmi dobre vedia, že stanoviska zo strany západných demokracií sa zahrajú tým nesprávnym smerom, sú zneužívané, sú využívané rôznymi spôsobmi a používajú sa v politickom boji. No a v konečnom dôsledku sa to vždy vráti naspäť k tým, ktorí tie stanoviská povedali a nejako to nepomáha, nejako to nepomáha dosiahnuť naše ciele. Ešte pár slov k jadrovej energii súhlasím so svojim kolegom zo strany, eh, zo, teda zo strany zelených, rovnako súhlasím aj eh, s pánom Chuntisom. Jadrová energia nie je obnoviteľný zdroj energie. Jadrová energia eh, prináša veľké množstvo rizík pre ľudstvo. A tým nehovorím len o, a to, to hovorím len o jadrovej energii pre mierové účely. Ja samozrejme nikto nebude spochybňovať nebezpečné využívanie jadrovej energie pre nemierové účely. Ale myslím si, že aj v prípade mierového využitia jadrovej energie táto energia môže byť nebezpečná a Európa by mala ísť príkladom. Európa by mala znižovať závislosť na jadrovej energii a úplne sa aj zbaviť. Nemali by sme tu zdvojnásobovať využívanie jadrovej energie a rozhodne si nemyslím, že by sme mali nazývať jadrovú energiu obnoviteľným obnoviteľným zdrojom energie. Veľa kolegov má v tomto smere veľmi e, zásadné názory a nesúhlasili s touto pozíciou. Ale ja by som im chcel povedať toľko, že vaša pozícia vám neumoží, neumoží dosiahnuť vaše ciele, iba sa, to, iba sa vám to vráti naspäť. Pán Pierre Mirel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade e, by som chcel poďakovať pánovi Chuntisovi za jeho veľmi dobrú správu. E, my rozhodne zdieľame jeho názor, ktorý sa týka súčasnej situácie v Albánsku. E, súčasný politický pad rozhodne, e, rozhodne bráni prijaťu dôležitých reforiem. A o čo, a čo viac, čo sa týka aj európskej integrácie, integračného procesu jeden z tých kľúčových prvkov pre úspešné naplnenie kodaňských politických kritérií, ako určite veľmi dobre viete, je to, aby demokratické inštitúcie e, efektívnym spôsobom fungovali. Ale tak tomu nie je už aspoň 9 mesiacov v Albánsku, e, kde jednoducho krajín e, a parlament nefunguje. Rozhodne by sme to mali zobrať na vedomie a mali by sme v tomto smere aj vypracovať svoje stanovisko ohľadom gréckej žiadosti o členstvo to by malo byť adresované hlavným politickým lídrom, ale by to byť adresované komisárovi Filemu a v marci. Je to určite skúsenosť z minulých e, období, ale naozaj je pravda taká, že pokiaľ nemáte silný politický koncenzus ohľadom ktorejkoľvek z týchto kandidátskych krajín alebo potenciálnych kandidátskych krajín, tak potom e, je veľmi dôležité mať e, dobre, veľmi jasno v tých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú integračného procesu. Tie krajiny inak nemôžu napredovať a iba to spôsobuje ďalšie problémy. Takže tá, tá, to posolstvo strany komisie k Albánsku bolo jednoznačné. V prvom rade, demokratická debata sa musí konať v parlamente, a nie na uliciach. To je veľmi jasné a my naozaj plne súhlasíme s pani Pak. E, po druhé, po 9 mesiacoch nefunkcie Európskeho, teda ich parlamentu, tak, tak opozícia ako aj koalícia musí urobiť všetko preto, aby našla riešenie a zároveň aby sa dokázala vrátiť ku konštruktívnemu politickému dialógu. myslím si, že spôsob, ako pomôcť takéto e, riešenie nájsť, je e, hovoriť o dvoch princípoch. V prvom rade to musí byť rešpekt ústavy a na druhej strane tá potreba transparentnosti. No a posledná, posledný bod po posledných voľbách eh, ODIR eh, vydal správu, eh, v ktorej indikovali, že ešte tu stále sú isté nedostatky. Ešte stále tu sú isté rezervy a treba ich veľmi rýchlo vyriešiť v tých nadchádzajúcich mesiacoch a to ešte predtým, ako sa budú konať miestne voľby budúci rok. Teraz e, zase k pozitívnym správam. Táto krajina rozhodne e, uskutočnila výrazné napredovanie ako súčasť svojho procesu vizovej liberalizácie, vízového uvoľnenia, e, tak aby zároveň naplnili jednotlivé limity, jednotlivé požiadavky. Hoci treba povedať, že tu zostáva ešte celý rad nedoriešených tém. My sme to výboru LIBE predstavili včera, naše zhodnotenie danej situácie, rovnako sme to e, predstavili aj rade v pondelok. No a pripravíme teraz návrh komisie, ktorý sa bude pripravovať v nadchádzajúcich týždňoch. Jedna dôležitá vec, ktorú zdôraznil pán Huntis vo svojej správe, a to je práve situácia v oblasti súdnictva a zároveň aj potreba e, potreba implementácie stratégie ktorá bude viesť k reforme súdneho systému. Opäť je to asi ďalšia e, lekcia z predchádzajúcich prístupení. Je to kľúčový sektor pre každú krajinu, aby občania dokázali pred súdmi obhajiť svoje práva, aby firmy mali záruku, že súdy efektívnym spôsobom bojujú proti korupcii a organizovanému zločinu. Takže v tomto smere to je naozaj veľmi dôležité a rozhodne v Albánsku je ešte veľa toho, čo sa dá spraviť a čo treba spraviť a to vrátanie boja proti korupcii a organizovanému zločinu. A to nad rámec toho, e, čo sa očakáva ako e, proces liberalizácie vízového režimu. Teraz sa pozeráme naozaj na veľmi dôslednú implementáciu tejto legislatívy v teréne, tej legislatívy, ktorá bola schválená. Pozeráme sa v podstate na reálne výsledky konkrétnych matateľných výsledkov, ktoré ktoré by mali byť ovocím tých reform, ktoré boli teraz prijaté. Reforma verejnej správy, ako už bolo naznačené aj e, v našej, v našej e, správe, e, je veľmi dôležitá pre modernizáciu Albánska, ale zároveň aj preto, aby, sme, aby sa Albánsko úspešne posunulo na cestu k členstvu. Súhlasíme s tým, že médiá musia byť nezávislé a slobodné, viac treba spraviť Ehm, odsúdili sme útoky na novinárov, aj e, ohrozenie novinárov, treba v tomto smere spraviť viac. Zároveň treba spraviť viac aj v oblasti odborov, ktoré z mnohých dôvodov nemáme tu často rozoberať, ale odbory nezohrávajú tú úlohu, ktorú by mali zohrávať. Jedna z tých kľúčových e, vecí, z tých kľúčových dôvodov, ktorý mal e, negatívny dopad na nepokoje bol zákon o znárodňovaní majetku tento zákon bol teraz vyhlásený za protiústavný. Takže v tomto smere budeme veľmi pozorne sledovať, čo sa bude diať ďalej v týchto témach. Situácia v oblasti práv žien a detí došlo k dobrému napredovaniu v týchto témach. To je naozaj veľmi dôležité a treba to povedať, ale ešte stále treba spraviť oveľa viac preto, aby sme riešili domáce násilie a zároveň obchod so ženami a deťmi za účelom sexuálneho zneužívania jeden dôležitý prvok pozitívneho vývoja je legislatíva boja proti diskriminácii, ktorá bola schválená ako súčasť e, liberalizácie vízového režimu, to je veľmi dôležité pre menšiny a to, čo, to, čo ide teraz, je zabezpečiť dôsledné uplatňovanie tejto legislatívy. Ekonomická situácia je možno bod, kde sa nezhodneme s pánom spravodajcom. Všetky tie štruktúralne reformy musia byť reálne vykonané, reálne prijaté a Albánsko čelí veľmi veľkému sektoru tzv. šedej ekonomiky. A tia miera rastu napriek kríze a zároveň výhľad na najbližšie dva roky je veľmi e, pozitívny. Bol by som veľmi rád, keby viaceré iné členské štáty mali takéto pozitívne výhľady, ale súhlasím e, v tomto bode aj s pánom Rovčekom, že je naozaj veľmi dôležité uznať a oceniť tú pozitívnu úlohu, tú konštruktívnu úlohu, ktorú Albánsko zohralo v tomto regióne. Nechám to tak zatiaľ, pán predseda, v tejto fáze. Je tu viacej ďalších tém, ktoré musíme početnúť. Ďakujem pekne a teraz pán Chuntis, ktorý to môže uzavrieť. Ευχαριστώ κύριε Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo, ktorí si ten text naštudovali a vyjadrili sa k nemu. Tie poznámky, ktoré tu odzneli, sú naozaj veľmi nápomocné. Zároveň však hneď chcem povedať, že niektoré z tých e, poznámok len e, aktualizujú správu. Sú to odkazy na veci, ktoré v čase, keď som text pripravoval, ešte neboli známe. Niektoré veci som samozrejme v tom čase hodnotil inak, než by som ich hodnotil teraz. Napríklad regionálna spolupráca, inštitúcie, odstránenie vízovej povinnosti pri výjazde do susedských krajín. To všetko veci, ktoré je potrebné opraviť, aktualizovať. Potom má tu taká všeobecnejšia otázka. Je tá moja správa pozitívna, negatívna, je pozitívnejšia, negatívnejšia ako tá predchádzajúca? Ja by som rád poukázal na to, že som sa snažil na každom jednom mieste albanskú spoločnosť primeť k tomu, aby prijala potrebné kroky v rámci možností, ale ja osobne som presvedčený o tom, že takéto krátke formulácie týkajúce sa napríklad hospodárstva, eh, obsahujú naozaj eh, veľa. Sú to veci, o ktorých sa diskutovať eh, naozaj siahlo dlho. Keď sa pozriete na skutočný rozmer hospodárskeho problému, nemôžeme zakrývať tú skutočnosť, že tie problémy sú obrovských rozmerov. Ja som chcel jasne ukázať politickým silám v Albánsku, že tieto hospodárske problémy sú naozaj vážne, seriózne a že im musia dostať. Ale na to je potrebné samozrejme prekonať politickú krízu, politickú blokádu. Druhá oblasť. Tie problémy, ktoré vraj veľmi kritizujem, ja to tak teda vôbec nevnímam a kladiem si otázku, ako my môžeme prispieť k prekonaniu týchto problémov. Európska únia vo všeobecnosti a hlavne susedské krajiny. Ako prispieť? Ja mám jeden príklad, ktorý by som na tomto mieste rád uviedol. Pozrime sa na zapisovanie detí do registra obyvateľstva. Deti, ktoré sa narodia v nemocnici, sa rovno prihlasujú, ale keď sa deti narodia v domácnosti, alebo teda nie v nemocnici, tak sa do toho registra nedostanú automaticky. Toto je naozaj veľmi vážny problém, dôležitý problém. Aj v Grécku sme sa potýkali s takýmto problémom. Takže naozaj to poznáme z vlastnej skúsenosti. Ešte by som rád zdôraznil to, že práve tie dve veľké strany, bez na to, čo hovoria, sú zodpovedné za súčasnú situáciu, pretože sa striedali vo vláde za ostatné roky. Ale ja som sa spojil aj s inými stranami, s tými menšími, s občianskou spoločnosťou a hovorili sme o politickom systéme, a nie iba tie veľké strany, ako som už povedal, ale aj iní aktéry sa k tomu vyjadrovali. A podľa mňa je potrebné, aby sme tam toto široké spektrum v tej správe odzrkadlili. Pán Rama má pravdu, alebo kto Ide tu o naozaj zásadné otázky a musíme konštatovať, že, Európsky parlament, pardon, že e, albánsky parlament nefunguje, že je potrebné, aby začal fungovať, že je potrebný parlamentný dialog, ale konkrétne riešenie predpísať nemôžeme. K hospodárstvu ja, už som na, hospodárstvu ja už som na úvod povedal, že sa veci vylepšiť musia, ale Rád by som dodal niečo, čo sa možno neodrazí v texte, ale čo je mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o hospodárske problémy. Niektorí kolegovia vraveli, že Albánsko predsa len malo relatívne vysokú mieru rastu. Ja by som chcel poukázať na to, že Grécko, teda moja domovina, kríze, začiatkom krízy, teda ešte pred dvomi rokmi, že moja krajina vykazovala veľmi vysoký rast, ale ten rast nebol postavený na solidných základoch. A to vidíme teraz, že tie základy solidné neboli. Takže áno, Albánsko urobilo pokroky, to tam pokojne môžeme napísať. Uh, ale ja by som bol veľmi rád, keby sa tam uviedlo aj to, že hospodárstvo albanské tiež musí prijať určité opatrenia v kríze. Môžeme to nejako inak naformulovať, môžeme nejako objasniť, čo znamená potrebné opatrenia v texte, tak aby eh, sa vyhli eh, negatívnym dopadom krízy. Albánsko začalo s eh, reštrukturalizáciou systému energetiky a prednosť by mali dostať obnoviteľné zdroje energie, to je dôležité. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, ja osobne pochádzam z krajiny, ktorá je tiež súčasťou Balkánu a toto je naozaj mimoriadne zložitý región. A istotne by nebolo dobré, keby sa práve v Albánsku postavila jadrová elektráreň. To by istotne nezlepšilo susedské vzťahy medzi krajinami. Je tu aj veľké hnutie, ktoré sa zasadzuje za to, aby Balkán bol bez jadrovej energie. Ja si myslím, že tento problém je potrebné načrtnúť. Hlavne pokiaľ ide o reštrukturalizáciu systému energetiky. Takže teším sa na pozmaňovacie návrhy, istotne sa spojím s ich autormi a s nimi spravodajcami s cieľom dosiahnuť e, čo možno najlepší text. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. Toto je prvýkrát, čo hovoríme o tejto správe. Do 5.5.12.00 môžeme predkladať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto debaty. A teraz ideme k ďalšiemu bodu. Tento bude za zatvorenými dverami. Preto by som rád požiadal všetkých tých, vrátane zástupcov rady a komisie, aby teraz sálu opustili, ale aby sa ešte vrátili na posledný bod programu. Skrátka je to zasadnutie zatvornými dverami, takže je potrebné, aby osoby, ktoré tu nemajú kompetenciu byť, aby sa opustili.